v tomto zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Ďakujeme vám za príspevok vašej, vašej správy a tešíme sa na spoluprácu, aby sme dosiahli ciele v tejto politickej oblasti. Ďakujem pekne, pán komisár. No a hlasovať na túto tému sa bude zajtra. No a posledný bod. I to je správa pána Kozolína výročná správa za rok 2008 o boji proti podvodom. Pán Kozolina, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V čase, keď Lisabonská zmluva e, vedie e, k výzve transparentnosti a sa stáva zásadnou a preto predkladáme túto správu, ktorá je výsledkom spoločnej harmonizovanej práce na základe správy Dvora auditorov z roku 2008. Sú tu jasné nezrovnalosti. Z 1024 miliónov eh, eur nezrovnalostí eh, v tohto roku došlo k eh, jasnej zmene v ďalšiemu roku. Štruktúrálne opatrenia priame výdaje. Každopádne ešte stále z toho nie je zjavné, kde je situácia pod kontrolou a kde sa ešte tieto chyby zachovávajú. Vyplývajú z toho však dve nutnosti. Poprvé, členské krajiny musia mať väčšiu zodpovednosť za zisťovanie nezrovnalostí a podvodov. Je potrebné, aby sa získavali jasné informácie o tom, kde dochádza k nejakému zneprehľadňovaniu výdajov je tu tiež určitá pracovná hypotéza, ktorá by umožnila lepšie zásahy v členských krajinách stratégiami správy, ktoré by sa zamerávali na kvalitu projektov, na životné podmienky občanov. Aby sme tieto ciele dosiahli, tak parlament by sa mal zdržať niekoľkých priorít prvom rade, aby OLAF sa zamieral na stratégie jednotlivých členských krajín v boji proti nezrovnalostiam pri využívaní európskych finančných prostriedkov, aby sa vytvorila jasná mapa pre každý štát na základe kvality a kvantity vykonávaných kontrol. Po druhé, treba znižovať nezrovnalosti a to tak, že treba zjednodušiť opatrenia a legislatívu tak, aby boli lepšie realizovateľné. To platí hlavne o štrukturálnych fondoch a treba intenzifikovať boj proti korupcii, proti finančnej kriminalite a pozmeňovaniu rôznych podmienok. Tiež je potrebné, aby sme pracovali na riešení základných problémov spoločne treba sa zaoberať bojom proti daňovým rajom, treba zvyšovať transparentnosť a zamerovať sa na stratégiu boja proti podvodom a korupcii. A pokiaľ ide o OLAF, je potrebné zabezpečiť úplnú nezávislosť e, pre operácií OLAFu v členských krajinách. Tiež nezávislosť v ľudských zdrojoch Zostáva tu ešte diskusia zameraná na to, aby jedno, vznikol jedno, jednotný európsky prokurátor, aby sme správnym spôsobom spravovali európske zdroje a preto je potrebné predísť akejkoľvek instrumentalizácii. Základné nástroje, ktoré tre- máme, treba využiť pre naše politiky. Politika súdržnosti, rozvoja, Tiež sledujme problémy a pokrivenia, ku ktorým dochádza v niektorých oblastiach finančného riadenia. Zameriavajme sa na nové kroky, ktoré zvýšia účinnosť a transparentnosť finančnej správy. Ak toto úsilie vykonáme v jednotlivých e, inštitúciách EÚ a orgánoch EÚ, bude sa nám dariť vytvárať silnejšie a súdržnejšie e, súdržnejšiu EÚ, ktorú naši občania potrebujú. Teraz v rámci Catch the Eye má e, slovo pani Makovej na minútu. You, Ďakujem, pán predsedajúci. Ako tieňová spravodajkyňa IPP e rada by som vyjadrila obdiv spravodajcovi a ďalším kolegov z politických skupín za výbornú spoluprácu. Snažili sme sa zvýšiť transparentnosť a lepšie pravidlá pre verejné obstarávanie, pretože toto je oblasť najzraniteľnejšia pre podvody a korupciu, kde sa dajú skreslovať ceny, e, ktoré platia spotrebitelia. E, tí, ktorí dostávajú EU e, fondy, by mali byť na základe rovnakých kritérií zobrazení na jednej web stránke uznávanie diskvalifikácií na základe e, určitých e, podvodných postupov, vylúčenie týchto z určitých procesov, štatistiky a dôvody v prípadoch, kedy národné orgány e, nespustili obžaloby na základe správ OLAFu a to je 73 prípad, percent prípadov iniciovaných OLAFom. Takisto návrh zákaz spoločností, ktoré majú svoje prevádzky v, ta, v daňových rajoch, keď sa tu jednostranne vypovie spolupráca s EÚ. Chcem na záver povedať, že Európska únia musí e, prepájať podvody a korupciu, vnímať ich spoločne a vnímať ich ako prioritu. Ďakujeme pani Makovej a teraz pán Kelly. Máte slovo. Myslím si, že nepreháňam, ak poviem, že súčasná hospodárska kríza bola spôsobená modelovou krízou. Modelová kríza, ktorá mm, bola triumfom um, veľkorysosti a teda kým sa nevrátime k, k tejto veľkorysosti a solidarite, tak bude ťažké veci napraviť. Nikdy sa nedostaneme z týchto problémov. Úplne súhlasím so všetkou snahou na boj proti korupcii. V Írsku máme problémy, že ľudia, ľuďom sa páči ten, eh, ten veľkorysý štát, ale napriek tomu sa snažia z toho profitovať a banky, írske banky a E, írska vláda hrá taký ping-pong, aby sa skryla skutočná situácia. To nás viedlo k Írsku skutočným problémom a všetká snaha musí byť zameraná na to, aby sa, aby sa zastavili podvody, aby bolo jasné, že každý podvod bude potrestaný na európskej a každej inej úrovni. Ďakujem. Ďakujem, pán Kelly. Kom, pán komisár. Pán predseda, vážení poslanci, v mene mojich kolegov, kolegu pána Semetu by som chcel poďakovať spravodajcovi za spravodajkyni za výbornú správu a za návrhy na zlepšenie európskych finančných záujmov. Komisia si váži to, že parlament silne zdôrazňuje spoločnú zodpovednosť európskych inštitúcií a členských krajín v tomto ohľade. Dovolte mi len niekoľko pripomienok pokiaľ ide o e, podávanie správ o nedostatkoch v členských krajinách, OLAF vytvoril nový e, systém podávania správ IMS, čiže e, systém riadenia nedostatkov. Toto viedlo k značnému zlepšeniu podávania správ nedostatkov členských krajín, vrátane tých, ktorí ste kritizovali vo vašej e, správe. Štrukturálny fond je oblasť zvlášť riziková, hlavne pre parlament a komisiu. Komisia prijala silné kroky, aby sa napravili nedostatky v tých najpostihnutejších oblastiach a promkrami v rámci akčného plánu pre štrukturálne kroky v roku 2008 vrátane E, veľkého zjednodušovania. Spolu s komisárom Semetom a inými komisármi sa snažíme pokračovať v snažení o zníženie e, týchto podvodov. Komisia pomáha a kontroluje členské krajiny aby sa ukončili príslušné programy a chceme zabezpečiť, aby riadenie a kontrolné systémy v rámci nového programového obdobia priniesli svoje výsledky. Okrem toho komisia spolu s členskými krajinami a ich predstaviteľmi chce zabezpečiť to, že sa plne prevezme zodpovednosť v zdieľanom manažmente posilnenom novými ustanoveniami Dosiahol sa veľký pokrok, pokiaľ ide o transparentnosť o príjemcoch európskych fondoch v oblasti poľnohospodárstva. Rada e, zistila, že zverejnenie príjemcov fondov je zodpovednosťou členských krajín. Informácie musia byť k dispozícii na jednej webovej stránke v každom členskom štáte. E, princíp zdieľaného manažmentu tu musí platiť, aby sme uľahčili prístup členských krajín webové stránky a e, linky na tieto webové stránky sú zverejnené na európskej webovej stránke. Teraz k OLAFu myslím si, že spravodajkyňa má silnú podporu, alebo silne podporuje prácu OLAFu a môj kolega pán Semeta plne súhlasí s tým, že OLAF by sa mal sústrediť na svoju hlavnú úlohu vyšetrovania, hoci OLAF tiež má aj iné ďalšie povinnosti, zvlášť v oblasti boja proti prevencie podvodov. Olaf by sa mal sústrediť na najdôležitejšie prípady a tie malé podvody by mali riešiť iné orgány. V roku 2008 Olaf revidoval finančné nadväzné postupy spojené s prípadmi Olafov, Olafu. E, definoval sa minimálne prach a komisár Semeta spolu s interným auditovým e, centrom bude na tom pracovať. OLAF úzko spolupracuje s IRS a výmena informácií a poskytovanie špecifického školenia na zlepšenie znalostí zamestnancov v oblasti vzájomného záujmu. OLAF chce ešte užšie spolupracovať s IAS, pokiaľ ide o procedurálne práva, tieto sa príjmu v roku, pretože tieto sa prijali v roku 2009 a budú to vlastne také komplexné usmernenia práce OLAFu. Podrobnejšie e, pravidlá o procedurálnych právach budú v legislatívnom návrhu, ktorý sa týka OLAFu. V tomto ohľade komisia pripomína, že materiál, reflektívny materiál o práci OLAFu parlament a rada dostane pred letnou prestávkou. Komisár Semeta sa teší, že prezentuje tento e, e, materiál v výbore pre rozpočtovú kontrolu a tešíme sa na prácu s parlamentom, pretože je to nás spojenec, chceme zvýšiť efektívnosť OLAFu a chceme chrániť peniaze daňových poplatníkov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia zajtra pani Bazesku, aby som zapracovala svoj príspevku, svoj príspevok do tejto témy, tak um, možno, že téma, ak je to ten istý komisár, tak tieto témy sú prepojené. Ďakujem pekne. Váš príspevok bude zapracovaný, hovorí pán predseda. Je to poznačené a bude to teda pridané k tomuto bodu programu. Vaša snaha nebola